a dialog sú a zostanú uhoľným kameňom našich politík. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem pekne, pán komisár, za váš príspevok. Dostala som sedem návrhov na uznesenie. Rozpravu týmto uzatváram a začíname hlasovať. Prvým je hlasovanie spoločné uznesenie k Iraku. Najprv pozmenujúci návrh číslo 2. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prešiel pozmenujúci návrh číslo 2. Pani Dekajzer, nech sa páči. Pani predsednička, chcela by som sa obrátiť na pána Maura. Mohol by mi povedať, aký je rozsah jeho pozmenujúceho návrhu, prečo sa zameriava iba na kritéria? pardon. Chiarisco, non c'è l'intenzione di dire che i... Vysvetlím to. Nechceme povedať, že eh, menšina kresťanská je významnejšia ako ostatné, ale v súčasnosti máme pred sebou návrh sústrediť sa teda je tam návrh sústrediť všetkých kresťanov v jednej provincii, čo je samozrejme nepriateľné, pretože to znamená, že ľudia z Mozulu, Kuku a z Bagdádu, všetci kresťania budú musieť sa dostať do určitého geta. Čiže je to určitý záväzok európskych inštitúcií a chceme vysvetliť, že chceme to dať do našej správy o Iraku, ako to pochádza z výboru pre zahraničné záležitosti. Ďakujem za toto vysvetlenie a teraz hlasujeme o pozornicu návrhu 3. Kto je za? Kto je proti? Zdržiavajú sa hlasovania? Tento pozmeňujúci návrh bol prijatý. Pozmeňujúci návrh 1, kto je za, proti, zdržiavajú sa, prijatý. Teraz spoločný návrh uznesenia. Hlasujeme elektronicky, začíname hlasovať. Hlasovanie končí, ak ste odhlasovali všetci. Koniec hlasovania. Pani Dekajzer, poznačíme si do zápisnice, čo ste povedali. Hlasovanie končí a toto, tento návrh uznesenia sme prijali. Návrh uznesenia o Tibete. Spoločný návrh uznesenia Elektronicky hlasujeme teraz. Prosím, hlasujte. Ak ste všetci hlasovali, hlasovanie končím. Návrh bol prijatý. A napokon verzia uznesenia k, br- k Barme. Elektronicky prosím, hlasujte teraz. Ak ste odhlasovali, hlasovanie končím. Prijatý. Zápisnica z tohto zasadnutia sa predložia parlamentu na súhlas a na začiatok ďalšieho plenárneho zasadnutia, ak nebudú žiadne námietky, by som predložila spolu s prijatými uzneseniami všetkým osobám a už inštitúciám, ktoré sú vymenované v uzneseniach. Zasadnutie Európskeho parlamentu